A nemôžem súhlasiť s tým, aby sme e, teda sa zaobišli s tými 50 miliónami a ako to bolo v roku 2010 a potom 2,5 e, miliónov eur e, budú znášať členské štáty. Takže tu si myslím, že je veľmi naliehavé, aby sme sa podrobnejšie pozreli na návrh. Ja úprimne poviem, teraz tiež musím ísť ale nerozumiem vôbec kolegovi Alvarovi, ktorý hovorí, že rozpočet, tak ako je teraz navrhu, navrhnutý, nepasuje do toho kontextu. Áno, môžem s tým súhlasiť, e, ale nesúhlasím s jeho závermi, e, že e, tu máme príliš veľký rozpočet, namiesto toho, aby sme mali príliš malý. Takže to, čo povedal predseda o zahraničnej službe. To sa dotýka celého rozpočtu. A ak nevytvoríme vzťah medzi národnými rozpočtami a európskym rozpočtom a nebudeme si všímať, kde sú výhody, keď niektoré veci budeme riešiť európsky, e, tak potom asi ani nám už nie je pomoci. Ďakujem, Prosím eh, teraz kolegov, aby boli struční, aby pomohli Sidonii. Máme eh, pred sebou ešte dlhý program a do konca predpoludnia mm, musíme teda ústneho otázku, pokiaľ je o Rajmara Bögeho, eh, takže tomu sa musíme tiež venovať. Takže nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A budem sa pridržať e, vašej prosby, budem stručný. keď som počúval synoniu, tak som e, dostal e, nápad. Teda boli sme svetkami Eh, skvelej polsko-polskej spolupráce. Sidonia bola veľmi ostrá, útočila a všetci ostatní eh, museli obhajovať eh, komisára. To bola dobrá taktika a ja sa k tejto taktike pripájam. Ehm, teda to bola veľmi dobrá prezentácia, všetko tam dobre súviselo a takú dobrú prezentáciu sme za posledné roky ešte nepočuli a tak aj v neprítomnosti komisára e, chcem mu vyjadriť blahoželanie. No, ale samozrejme mnotizovať a to aj urobíme, pretože teraz sa sústreďujeme na tie hlavné čísla a je ešte mnoho toho, čo doteraz nevidíme, teda rôzne problémy, ako sú banány a tak ďalej. Ale to je ešte predčasné. To, čo chcem vyzdvihnúť, je hm, možno trošku ironicky, eh, ale chcem aj, aj vážne povedať eh, a nasoliť tú otázku, prečo je to tak, že spravodajca pre rok 2010 E, nastoloval tieto otázky vážnejšie, než e, ich nastoluje spravodajkyňa z roku 2011. Tá otázka, o ktorej hovoril komisár, e, Už je súvisia s riešením krízy, tak to, to bolo v roku 2010, to bola skutočne srdcová záležitosť parlamentu mládež, podpora politiky mládeže, e, to e, je dôležité a tam podporujem e, spravodajkyňu, aby tieto čísla skutočne mali svoju výpovednú hodnotu. Ale tým, že komisár jasne povedal, že Európska komisia sa usiluje o tvorbu pracovných miest, to je kľúčová otázka najmä keď vieme, že členské štáty e, sú tu v prvom rade na ťahu. Ich rozpočty majú viac možností ako náš rozpočet. Ale keď sa tieto prostriedky dobre použijú, tak potom e, zvládneme krízu určite dobre. A ja si myslím, že toto aj naďalej musí zostať prioritou. A moja posledná poznámka, pán predseda, táto pekná prezentácia, ktorú sme počuli, by nevedla k ničomu, keby komisár nepovedal aj to, že je potrebné e, návrh rozpočtu e, prekontrolovať, pretože marže sú veľmi malé a tým sa rozpočet e, únie stáva veľmi rigidným. A to eh, môže ťažko dobre fungovať v svete, ktorý sa stále mení. Teda tieto marže sú malé, 1,2 miliardy, z toho veľká časť odpovedá na polnohospodárstvo. Takže nie je to dobre prispôsobené, aby sme zvládli zmeny, ktoré sú pred nami. Takže mám nádej, že hoci tie prvé znaky sú trošku negatívne, že to budeme revidovať, lebo bez tejto revízie by sme nemohli urobiť správne kroky. Merci beaucoup. Uh, eh, Ann Jensen. Ďakujem, Ann Jensen. Ďakujem, pán predseda. Pokúsim sa stručne, pretože súhlasím s väčšinou vecí, ktoré už boli spomenuté Myslím si, že v mnohých, ohľa, mnohých ohľadoch e, môžeme gratulovať e, pánovi Lomadovskému k tej dobrej práci, ale takisto vieme, že marže sú veľmi e, tesne nastavené, možno dokonca tesnejšie, ako ukazujú tie čísla, ktoré nám on poskytol, ako sme už spomínali v kategórii 4 aj v 1b, teda v týchto kapitolách, pokiaľ ide o agentúry. Je veľmi dôležité spomenúť túto záležitosť aj počas rokovaní. Teda vlastne koľko môžu usporiť členské štáty tým, že budú mať spoločný rozpočet. A je nevyhnutné, aby sme na toto poukázali aj e, z oči voči médiám. Lebo ináč nedostaneme úplnú predstavu o tom, ako dôležité je mať spoločný rozpočet. Určite je to tak, keď hovoríme o externej službe alebo vonkajšej službe, ale určite je to tak, aj keď hovoríme o agentúrach. Tak ako hovoril pán Levandovský, že sú tu navýšenia a je to tak. A niektoré e, z nich budú znamenať aj úspory na úrovni členských štátov. V prípade, že podstúpia takéto úspory, čo je niekedy problematické. Ale v rámci nášho kontextu spomínal pán Levandovský aj európske školy. Mali sme niekedy hovorcu pre európske školy, a myslím si, že všetky tie agentúry, ktoré vytvárame po celej Európe, ktoré vlastne smerujú k potrebe zriadenia európskych škôl. Myslím si, že by sme sa preto mali venovať ešte raz podrobnejšie tejto záležitosti a mali by sme sa pozrieť na vývoj v tejto oblasti. Je to aj iný spôsob, ako to riešiť tým, že budú európske školy zriadované v bežných školách. A to by podľa mňa bol e, úspornejší spôsob schodnejší spôsob. Čiže mali by sme možno sa pozrieť na to, či sú nejaké štrukturálne oblasti aj na poli administratívy, kde by sa dali nájsť takéto riešenia. E, ďakujem, Ann. Pane Garia Zabal. E, ďakujem, pán predseda. Stručne A ja som sa chystal položiť krátku otázku komisárovi Levandovskému, pretože priesvitka, ktorú on ukázal, tak na nej bol aj odkaz na rozpočtovú kontrolu a chcela som presne vedieť, e, čo tým bolo myslené. Budget review, alebo kontrola, alebo revízia rozpočtu troška som si robila starosti ohľadom viacročného finančného rámca, ale každopádne teraz by som rada upriamila pozornosť členov výboru k bodu, ktorý sa týkal celoživotného vzdelávania. Ja chcela by som povedať, že to je jeden z najdôležitejších programov. Samozrejme, pán komisár povedal, že sú to iné programy, ktoré nie celkom fungujú. Aspoň teda dojem, ktorý som ja získala, eh, bol, že ich chce vypustiť respektíve ich e, dať na perifériu, tak povediac. Nie je to prvýkrát, čo sme si vypočuli na tomto výbore, že ak niečo nefunguje, tak to vypustíme, vyhodíme. Nemali by sme sa najskôr spýtať, prečo to nefunguje? Pretože je jasné, že ak je nejaký e, rozpočtová položka pre nejaký program, tak e, je prioritný z pohľadu parlamentu. Čiže jednoducho niečo vyhodiť len kvôli tomu, že to nie dobre funguje, je nesprávny prístup stáva sa, že získavam dojem, že e, ľudia jednoducho zoberú peniaze programu, ktorý nefunguje a potom chcú si alukovať tie prostriedky niekam inde. Ďakujem pekne, pán Fernández. Ďakujem, pán predseda, stručne. Poprvé vítam fakt, že e, sme sa dodatočne venovali prioritám, ktoré máme v rozpočte a takisto programom pre mládež. Myslím si, že všetky programy pre mládež musia byť posilnené a to nie len e, cez program Erasmus. Potrebujeme inkluzívnejší e, prístup, aby e, tie rodiny, ktorých deti majú menšie možnosti finančné, aby dokázali sme im poskytnúť nejaký priestor. A je dôležité, aby Erasmus ktorý je zamýšľaný aj pre podnikateľov, a je to teda súčasť tohto programu, aby nemal obrovský rozpočet, ako hovoria Číňania, z malých žalúďov vyrastú obrovské dubové, du, duby. A sú 2 milióny alokované na túto položku a vieme, že miera zamestnanosti, hlavne medzi mladými, je... Tá miera nezamestnanosti je asi 20% medzi týmito mladými Takže preto aj rozpočet musí odrážať naše obavy. Tým, že budú posilnené existujúce programy a tým, že budú e, vypracované nové programy, e, na ktoré, ktoré chceme teda, ako je Erasmus. E, to je program, ku ktorému by sme chceli vidieť viac informácií, čiže Erasmus First Job Program. Ďalšia vec, ktorá bola spomenutá, súviselo to s klimatickými zmenami. 2 milióny v roku, kedy Európa už alokuje viac ako 2 miliardy. A ja chcem vedieť, odkiaľ zoberieme tieto prostriedky. Ďakujem pekne, pani Balcány. Ďakujem. Je pravda, že marže sú veľmi napnuté, tesne nastavené. Viacero kolegov to už spomenulo, ale chcela by som povedať, že sú výrazne navýšené v porovnaní s predchádzajúcou revíziou alebo kontrolou finančného programu, ktorá nám bola predstavená v januári komisiou a teda aj v porovnaní s tým, čo prezentovala Sidonia v marci. A hlavne dochádzalo, došlo k nárastu v kapitole 2 zo 120 na 800 miliónov Takže napriek tomu, že došlo k takémuto zníženiu, dostali sa z tej fáze núdzovej, ktorá si od nás vyžadovala úplné, e, úplnú rekonstrukciu finančného výhľadu. Čo som ja chcela adresovať komisárovi, je pripomienka, že tie mechanizmy sú, sú v poriadku, respektíve nie sú úplne jasné. Lebo aj napriek tomu, že dochádza k ich zníženiu, Nemyslím si, že by sme mali teraz spustiť alarm, tak ako by sa od nás možno očakávalo. Chcel by som ale vidieť, že či toto je nejaká predzvesť e, toho, čo komisia si osvojí ako svoj prístup, pokiaľ ide o revíziu finančného výhľadu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Obávam sa, že odpoveď na túto otázku bude áno. Pán Gatmanis. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko všeobecných pripomienok. Poprvé, keď sa pozriete na prezentáciu, tak uvidíte, že plán e, predstavuje 12 miliardový rozdiel medzi prostriedkami a platbami v roku 2011, alebo viazanými prostriedkami, 142 viazané rozpočtové prostriedky a 130 platby, 12 miliardový rozdiel. Keď sa pozrite na rok 2010, tak je ten rozdiel 19, v roku 2009 23 miliard. Otázka ohľadom rozdielu medzi platbami a viazanými prostriedkami doposiaľ nebolo sme úspešní v minimalizovaní tohto rozdielu, tejto marže. Teraz je plánom dvojnásobne e, znížiť ten rozdiel. Je to reálne alebo nie, to je dobrá otázka, lebo závisí to v prvom rade od toho, čo bude vyplatené. Jedna vec je, čo zaviažeme a druhá vec je to, čo zaplatíme a to podľa mňa je tá primárna úloha vo všeobecnosti. Bojovať e, s kýmkoľvek, ktorý je proti e, zvýšeniu plade, vieme, kto sú títo ľudia, aby teda naplnili tento plán, lebo je to revolučný plán. Dvojnásobné zníženie toho rozdielu, to nie je jednoduchá úloha. Po druhé, ak sa pozrieme na tie rozdiely, ak hovoríme o tých troch rokoch, o 2008, 2009, 2010, tak vidíme tu e, dve značné odchýlky. Poprvé, v pláne Levandovského vidíme, že peniaze na poľnohospodárstvo v roku 2011 budú v súlade s od 2010. Uvidíte tam nulový rozdiel pokiaľ ide o priame platby do detského rozvoja No takisto aj vo viazaných eh, rozpočtových prostriedkoch. Ale v roku 2009 eh, platby boli o 22% nižšie v porovnaní s rokom 2008. A plán v roku 2010, teda tento rok, bolo pokryť eh, tento deficit. Ja som hovoril s ministrom polnospodárstva a pýtal som sa ho, prečo neprotestuje proti takémuto výraznému zníženiu platieb. Povedal, nie, neboli tie projekty pripravené a boli odložené na tento rok. A keď sa pozriete na rozpočet roku 2010, tak uvidíte ten obrovské, to obrovské navýšenie. Je to reálne, neviem. Otázka je, či by sme sa mali pridržať tohto plánu 2011, ktorý je úplne totožný s 2010. To je dobrá otázka, pretože ak existujú takéto rozdiely v rámci tohto časového úseku, ak je tam 20 zníženie a potom to ide hore, tak e, ťažko pochopiť, ako tú celú vec dosiahnuť. A druhá vec sa týka výskumu. Hovoríme o 7. programe. Program, eh, problém ale je, že tu nie je rok 2008, lebo ak sa pozriete na vývoj tohto rámcového programu 7., tak sa tam hovorí, 2009, 2010, 2011 a tam to ide slušne hore. Problém je, ak sa tam dajú aj platby za rok 2008, tak už to nie je také dobré. Čiže ide to hore a potom to ide dole výrazným spôsobom v roku 2009. Mám tu tie čísla. Čiže dá sa jednoducho konštatovať, že platby v roku 2009 boli asi na úrovni 4,5 a v roku 2010 je to aspoň o pol miliardu menej Hovoríme o prioritách, ale e, reálne je tu menšia e, miera platieb. Otázka je, že ak sa nám to nepodarí naplniť, teda nie nám, ale teda tým, ktorí sú zodpovední za programy, v prípade, že nebudú schopní to naplniť, tak e, otázka je, či to je rezerva alebo nie. Pre oba, obe, obe oblasti. Polnospodárstvo, ako aj výdaje na vedu. Posledná vec, boli tam veľmi odvážne veci, e, napríklad žiadne nové pozície na komisii v roku 2011. Ale nehnevajte sa na mňa, keď sme o tomto hovorili, keď sme hovorili o možnom rozpočte z úrovni parlamentu, tak to tak nebolo. Naozaj sa budú pridržať tohto záväzku, že nebudú vytvárané nové pracovné pozície, vylúčujú z toho vonkajšiu službu. E, Necelkom to chápem. E, je to veľmi odvážne, to je ten ich záväzok, každopádne veľmi odvážny. Keď sa pozriete na ten výhľad, alebo na tú, na tú perspektívu troch rokov a hovoríme tu o strednodobom, strednodobej revízii, moja posledná veta teda je, aby sme sa sústredili na tie obrovské odchýlky, o ktorých sme nikdy nevedeli, prečo k ním dochádzalo a nevedeli sme, ako sa vyhnúť ďalšej chybe, aby sme viazali viac prostriedkov, aby tie platby neprebehli. Čiže viažme prostriedky, ale nevyplácame, alebo neplatíme. Čiže e, naozaj pochybujem o tomto rozpočte, ktorý bol predložený. Nejde tu len o tie marže, ale ide o to poprvé, že či reálne sa nám podarí dvojnásobne e, znížiť ten rozdiel medzi viazanými prostriedkami a platbami a či aj znížiť tieto odchylky sa nám podarí. Ďakujem pekne. Áno, máte pravdu. Rok za rokom, alebo rok čo rok, ten rozdiel medzi predbežným návrhom rozpočtu v tej podobe, ako je prezentovaný dnes, a medzi tým, čo skutočne prebehne počas toho roka, tak ten rozdiel rastie, priepas sa zvyšuje niekedy dostávame dojem, získame dojem, že je to taká virtuálna debata v porovnaní s tým, čo je reálne, čo je naozaj problém. Posledná, posledný príspevok a potom Sidonia zhrnie. Pani Carrera, ďakujem pán predseda. Chcela by som povedať, že súhlasím s celkovými prioritami, znalosť a e, mládež. Ako povedali ale viacerí kolegovia, e, tie problémy sú v tých podrobnostiach a máme príliš e, komplexný pohľad na to, aby sme sa pozreli na tie detaily Chcela by som ale poukázať na tri e, menšie veci. Poprvé, privítala by som ambicioznejšie zvýšenie v oblasti mládeže a vzdelávania. Erasmus Mundus. Erasmuse pre e, podnikateľov je takisto veľmi malá suma vyčlenená, 2 e, milióny. To je len 1200 mladých ľudí, ktorí sú tam zahrnutí, čiže toto je naozaj málo, je to na úrovni programu. Toto by malo byť zvážené. Po druhé, vítam navýšenie v rámcovom programe. Avšak tá časť e, inovácie, ktorá je mimoriadne dôležitá pre Európu, tak tam je navýšenie veľmi obmedzené. Spomína sa tam program CIP, program, eh, ktorý zahrňa malé a stredné podniky a ktorý sa zaberá konkurencieschopnosťou. Tam je navýšenie len o 4,4 a iné programy, ktoré pokrývajú inovácie, tie nie sú spomenuté, napríklad Európsky inštitút pre inovácie a technológie. Moja posledná pripomienka sa týka vety, eh, ktorú uviedol komisár, ktorá sa týkala politiky súdržnosti. Je tam navýšenie v oblasti kohézie a komisár hovoril o tom, že tu došlo k eh, redistribúcii geografickej a hovorilo sa o obrovskom navýšení pre nové členské štáty. Chcela by som upriamiť pozornosť aj na iné eh, krajiny, ako sú krajiny eh, južné, juhozápadné, ako Portugalsko, ktoré takisto potrebujú štruktúralne fondy, Európsky sociálny fond a kohezný fond. A na tie by sme nemali zabudnúť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Sidonia. Sidonia. Záverom niekoľko slov. Áno, niekoľko slov, neviem, či závery budem schopná poskytnúť v tejto fáze. Chcela by som ale poďakovať e, všetkým z vás, ktorí sa prihlásili do rozpravy a ktorí e, vyjadrili svoje pripomienky, pretože je to veľmi užitočné pre mňa v rámci príprav tejto správy o návrhu rozpočtu. Chcela by som len e, poukázať na to, že máme veľmi e, málo času, máme veľmi tesné tie termíny, nemáme veľa času, pokiaľ ide o predloženie správy o návrhu rozpočtu. Čiže spolu s tými e, spolupracovníkmi som si dobre zaznamenala to, čo ste povedali a budem sa snažiť zahrnúť čo najviac e, do môjho návrhu, e, teda do mojej správy o návrhu rozpočtu. Samozrejme, najskôr budem musieť e, vidieť ten dokument, ešte stále mám veľa otázok. A zdá sa mi, že niektoré veci, ktoré boli spomenuté, respektíve to, čo bolo zahrnuté komisiou do návrhu správy, tie splňajú naše očakávania, ale sú aj niektoré nedoriešené záležitosti, ktoré si vyžadujú objasnenie No, dúfam, ale nemôžem to slúbiť. Každopádne dúfam, že dokážem rozdať návrh mojej správy čoskoro vám všetkým. Naďalej budem v kontakte so spravodajcami e, z výboru pre rozpočet a takisto s predsedami iných výborov, aby som uľahčila čo najviac ich vstupy do správy o návrhu rozpočtu, aby sme boli pripravení ešte pred radou. Toto je teda rytmus, náš pracovný rytmus. E, ďakujem ešte raz za všetky vstupy. Ďakujem pekne, Sidonia. Ako práve nám pripomenula Sidonia, musíme si uvedomiť, že v našom rokovacom poriadku e, sme rozhodli, že ešte pred tým, ako rada poskytne svoje stanovisko e, v rámci jediného čítania, prvého čítania o rozpočte, tak Európsky parlament e, poskytne svoje stanoviska svoje pocity. A my sme tak robili aj v rámci predchádzajúcich postupov. Vždy sme ale mali uznesenie parlamentu pred hlasovaním na rade. Čiže predtým e, to e, bolo prvé čítanie na rade a teraz je to čítanie na rade bodka. Čiže ten čas, ktorý máme na to, aby sme sa oboznámili e, s návrhom uznesenia, tak ako navrhla Sidonia, to je 10. maj, ten termín je 10. maj 10. maja by sme sa mali pozrieť na návrh správy Sidonie na výbore pre rozpočet. Termín prekladania pozmeňujúcich návrhov 12. maj. Správu schválime 2. júna na výbore pre rozpočet. A hlasovať na plenárke budeme počas júna, e, na júnovej plenárke pred Radou ministrov pre rozpočet pre financie takže budeme sa musieť pridržať tohto časového harmonogramu. Ďakujem pekne, to bola dlhá výmena názorov, dlhšia ako sme očakávali, ale je evidentné, že toto je najdôležitejšia téma roku, takže každý sa musí dostať k vyjadreniu svojho názoru a ďakujem kolegom, ktorí tak spravili. Teraz naozaj nezmeníme tému. Ale videli sme, čo nás tak trošku trápi a to, že návrhy rozpočtu na rok 2011 zo strany komisie sú v podstate veľkým sklamaním, pretože rozpočet je zafixovaný do kazajky viacročného rámcového programu pre roky 2011 až 2016. Musíme mať predsa možnosť zmeniť ten rámec. Povedali sme to viac raz, Predovšetkým na poslednej výmene názorov s komisárom Levandovským, keď navštívil náš výbor po prvý raz. Už vtedy sme poznamenali, že tu bola veľká neochota vôbec spomenúť slova revízia rozpočtu. A po prediskutovaní tejto záležitosti s koordinátormi sme mali pocit, že dobrá politická iniciatíva, ktorá by trvala na tej revízii a ktorá by zaviazala kolegium ako aj komisára, aby sa pustili do revízie finančných perspektív, by znamenalo presunúť rozpravu do verejného fóra. Tým, že by sa predložila jedna alebo dve ústne otázky. A Reimer Böge teda pripravil návrh, takže by som chcel požiadať, aby nám povedal, aké sú to otázky, aby nám povedal, čo považuje za pokračovanie v politickom zmysle. Dobre, môžem byť dosť ručný už som v podstate v Štrásburgu absolvoval malé kolo, kde sme o tom hovorili a už som prezentoval to, na čom som pracoval. Napriek tomu by som sa chcel tomu vyjadriť, keď vidím pred sebou komisára pre rozpočet, tak si musím pripomenúť, že v roku 2006 po záveroch rady, ktoré sa týkali finančnej perspektívy, eh, bol tam šéf eh, komisie ktorý v rámci rakúskeho predsedníctva sa snažil prísť e, s finančnou perspektívou, ešte nie v rámci Lisabonskej zmluvy. No a vtedy tam bol kolega Walter zo sociálnych demokratov a vtedy, keď išlo o otázku uzatvorenie rozpočtu, tak sme sa dostali naozaj do e, rozporu, pretože my sme neboli spokojní. Vedeli sme, že rakúske predsedníctvo prekročilo svoj rokovací mandát a zároveň sme vedeli, že časti parlamentu v tom čase konečne chceli e, uzavrieť túto záležitosť, pretože chceli žiadať finančné prostriedky. Takže to bola tedy taká situácia. Uh, a pokúsili sme sa e, časť finančnej požiadavky premeniť e, formou reformy, ktorá by znamenala pre parlament určité informačné e, práva, ktoré sa týkajú zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ale znamenalo by to aj jednostranné, ale spoločné vyhlásenie niektorých častí parlamentu. No a potom to bolo opäť trošku sklamaním, pretože sa objavilo vyhlásenie, ktoré malo dočinenia s revíziou. Lenže to sa dalo vykladať rozmanitým spôsobom. V tom čase sme e, vyzvali radu, aby urobila niečo v 2008-2009 s touto revíziou finančnej perspektívy a rada alebo komisia e, kvôli oneskoreniu Lisabonskej zmluvy alebo kvôli oneskorenému nástupu novej komisie nemohla vôbec dodržať e, to, o čom sme hovorili. Potom sme začali uvažovať o ústnej otázke pre komisiu aj pre radu. A samozrejme, to vzniklo na základe toho, že celková problematika a všetky témy treba dostať do programu dňa a ide o to, čo bude znamená Lisabonská zmluva pre rozpočet. Čo bude treba prispôsobovať z politickej stránky, ale čo bude treba prispôsobiť aj v súvislosti s Lisabonskou zmluvou. No a nakoniec to predsa len bude viesť k revízii a otázkou je, ako na to naviažeme, ako budeme postupovať ďalej v rámci rozpočtu. To bolo tiež súčasťou spoločnej správy a kvalitatívne nemôžeme rozumne prispôsobiť rozpočtové výhliadky do roku 2013 na základe toho, čo máme teraz. Pokiaľ ide o schvalovacie postupy viacročného rozpočtu, musíme zobrať do úvahy aj deficity, ktoré by mali byť zrejmé a jasné a mali by sme sa snažiť nájsť riešenia, ako znížiť tieto deficity, alebo budeme mať e, trojročné rozpočtové procesy, ktoré budú však ešte o mnoho zložitejšie a ťažšie než to, čo sme zažili v posledných troch rokoch. Je to ešte aj otázka politickej priorit novej komisie s malým alebo nulovým manevrovacím priestorom. Na tomto základe by som veľmi rád predstúpil s návrhom, aby sme postupovali takýmto spôsobom podľa možností. E, otázky na ústne zodpovedné pre radu a komisiu by sme mali v maji a v júni predložiť a mali by sme mať na pamäti aj lehoty, ktoré má rada, teda tri týždne na zodpovedanie. E, preto už zajtra by sme sa mali dohodnúť, kedy predložíme tieto otázky na ústne zodpovedanie. Videl som, že politická skupina SAD ehm, chystala aj politické zmeny a technické zmeny. A dnes popoludní sa ešte pokúsime preformulovať ten text časti textu by som mohol prevziať z toho, čo už bolo vypracované. S niektorými inými časti mám však problémy, ale samozrejme budeme e, sa o tom baviť podrobnejšie. A potom e, vlastne donútime tou otázkou komisiu aj radu, aby vyšli s farbou von, aby čo, povedali, čo myslia tou revíziou 003 a ako chcú riešiť tie právne problémy, ktoré sa medzi tým objavili. Potom ďalším krokom by bolo e, nedospieť k nejakému záveru zatiaľ v máji na plenárnom zasadnutí, ale treba využiť článok 81 odsek 3 kde sa vyžaduje súhlas parlamentu na návrh, legislatívny akt alebo predpokladanú medzinárodnú dohodu. Zodpovedný výbor môže rozhodnúť v záujme dosiahnutia dohody, predložiť návrh prípadne aj návrh uznesenia, ktorým sa bude upravovať implementácia navrhovaného aktu. Táto cesta nám dáva ešte trošku viac času, aby sme intenzívnejšie zašli do niektorých podrobností a zároveň nám to dáva možnosť rade aj komisii povedať, drahí priatelia, máme tu e, návrhy komisie, ktoré nie sú ničím iným iba technickým prispôsobením, to je pre nás primálo. Ale tie rozhovory sa zatiaľ ešte vôbec nekonali, ani len zo strany rady. A nemôže to byť predsa tak, aby sme jedného dňa dostali balík od rady pod motom berte to alebo kašlite na to. to tak to nemôže fungovať. Tak to nefunguje predsa e, postup e, spoločného súhlasu. Keď sa pozrieme na článok 312, odsek 5, tak sú tam uvedené aj určité podmienky zjednodušenia a zvýšenia účinnosti vzájomnej spolupráce. Takže podľa týchto princípov to takto nemôže fungovať. Komisia a rada tiež musí mať na pamäti, že je to ťažký balík, ktorý máme pred sebou. Možno by bolo e, zmysluplnejšie nehľadať nejaké druhé cesty, ale naozaj priamo sa pustiť do rozpravy, intenzívne pracovať na tejto téme, pripraviť e, priebežnú správu. A pokiaľ je o MFF, mali by sme to predložiť v júni alebo v júli, tu som otvorený tejto možnosti. A vo výbore by sme mali mať aj krytie zo strany pléna a Takto budeme mať posilnenú pozíciu, keď začneme rokovať s radou a s komisiou. Takže to by bol teraz môj návrh, aby sme postupovali takýmto spôsobom. Takže predložíme otázku na ústne zodpovedanie a potom v júni alebo v júli podľa toho, ako bude vyzerať situácia, e, tak predložíme priebežnú správu na plenárnom zasadnutí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Reimer. porovnaní s tým, s čím sme uvažovali doteraz, tu došlo k malej zmene. To východisko je rovnako. Je otázka na úsne zodpovedanie pre radu a komisiu. Ale namiesto toho, aby sme uzavreli túto záležitosť eh, v ten istý deň, teda na druhom plenárnom zasadnutí v máji, stanovisko plenárneho zasadnutia E, bude predložené až v júni alebo v júli vo forme priebežnej správy. A Reimer nám za každým e, pripomínal, že parlament taktiež odsúhlasuje túto záležitosť a tento dátum môžeme prispôsobiť podľa toho, čo sa stane alebo čo sa nestane v Európskej komisii. Takže e, môžeme nadalej vyvíjať nátlak na komisiu Garcia Pavel. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o úsumné otázky, o ktorých sme hovorili v Štrasburgu minulý týždeň, je jasné, že je to návrh zo strany SAD. Nie je to veľmi vzdialené od toho, s čím pôvodne prišiel pán Böge, ale ako sme vysvetlili minulý týždeň, chceli sme spomenúť skutočnosť, že tu nejde iba o Lisabonskú zmluvu, kvôli ktorej žiadame túto revíziu, ale že to vyplýva aj z rozhodnutí v rade a ktoré sa týkajú stratégie Európa 2020 a tak ďalej. Musíme teda zdôrazniť, prečo potrebujeme túto revíziu. Po prezentácii návrhu rozpočtu na rok 2011 eh, myslím si, že sa musíme ešte viac zamerať na dôvody revízie možno musíme lepšie vysvetliť naše stanoviská. A minulý týždeň, keď sme hovorili o priebežnej správe, tak som povedala, že v zásade nám neprekáža myšlienka viesť rozpravu a prísť s podrobnejším stanoviskom parlamentu, lenže ja som sa trošku bála, že to budeme ťahať príliš dlho, že sa to bude vliec príliš dlho. Keď skombinujeme otázku na ústne zodpovedanie, na rokovanie v júni a v júli a priebežnú správu, tak to znamená, že pôvodné, alebo teda prvopočiatočné stanovisko budeme mať na druhom plenárnom zasadnutí maji a potom, kým bude hotová tá priebežná správa, tak to bude už niekedy polovička júla. Uh, a keď je to tak, tak už nemáme veľmi veľa času, ale snáď sa nám za ten čas podarí nejako sa dohodnúť. Keď teda prídeme s tým prvopočiatočným stanoviskom na druhom plenárnom zasadnutí v máji. Pretože podľa mňa e, členovia tohto výboru dosť súhlasia s tým. Áno, ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. E, je dosť jasné, že v tej otázke na ústne zodpovedanie e, sa musíme obrátiť na komisára a opýtať sa o to, čo povedali Goran a Reimer. Pokiaľ ide o finančný rámec pre roky 2001 až 2013, Vieme teda, že tento dokument existuje a kolegium nám ale hovorí, že vám ho nechceme ukázať. Dúfajme, že sekretariat ho dostane a že potom ho uvidíme aj my. Mali by sme sa z toho ale poučiť. Okrem toho v máji potrebujeme presne vedieť, čo žiada komisia, pokiaľ ide o prideľovanie finančných prostriedkov aj pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Čo sa stane? Bude to súčasťou rozsiahlejšej revízie alebo niečoho samostatného? Domnievam sa, že naozaj e, budeme musieť byť veľmi dôslední v maji. Pokiaľ ide o tú priebežnú správu, z politického hľadiska bude jednou otázkou, ktorú si budeme musieť položiť, ako to skombinujeme so správou, ktorú príjmeme na základe návrhov Sidonie, a ktorá sa bude týkať eh, rozpočtu na rok 2011. keď sa pozrieme na tie dátumy, musíme si uvedomiť, že to budeme musieť nejako prepojiť. Z politického hľadiska by bolo možno dobre zlúčiť tieto dve veci a urobiť politické prepojenie medzi našim stanoviskom k rozpočtu na rok 2011 a celou tou našou požiadavkou na revíziu rozpočtu finančných perspektív. Zatiaľ sa iba snažím dať dohromady, čo nás ešte čaká v najbližšej budúcnosti, pretože na jeseň budeme musieť viesť rozprávu o finančných zdrojoch Európskej únie, s radou a s komisiou. A pritom budeme musieť mať na zreteli aj finančné perspektívy. To bude e, presne uprostred kalendára pre ročný rozpočet. Takže toto sú dve cesty, ktoré buď budú konvergovať, alebo sa na konci ešte viac rozídu. E, budeme si musieť premyslieť, ako postupovať všetci z Iberského polostrova eh, sa chcú vyjadrovať k tejto téme, takže Salvador Gariga. My plne podporujeme stratégiu, ktorú predložil Reimer Böge bez toho, aby predložil otázku výboru, dočasného výboru, pretože to nebolo téma dnešného zasadnutia, k tomu sa asi vrátime neskôr. My si však nemyslíme, že by sme mali nahradiť kapitolu, ktorú navrhol Reimar, teda, že by sme nemali nahradiť review revíziou. Ja to totiž to chápem tak, že anglické slovo review neznamená to isté, čo revision. Ale môže to viesť k revízii ktorá je výsledkom spoločného rokovania a postupu s radou. Keď si zoberieme do úvahy všetky budúce potreby viacračného finančného rámca, tak to považujeme za svoju požiadavku zvýšiť tú revíziu, ale kým nebudeme mať e, hotové, kompletné posúdenie situácie, tak e, nebudeme vedieť presne, čo budeme žiadať v rámci revízie. Takže mali by sme zachovať aspoň to, čo máme, aby sme sa venovali tým najdôležitejším veciam. My by sme teda dali prednosť tomu, keby sme zachovali slovo review a keby sme zotrvali v tej línii, ktorú navrhla Sidonia pokiaľ ide o nasledujúce mesiace. Preto si myslím, že je dosť priateľné zabudnúť na návrh uznesenia, najprv prísť otázku na ústne zodpovedanie a potom so priebežnou správou. Ďakujem, Rajmar. Chcel by si na to reagovať? Ja chcem poprosiť len o to, e, pokiaľ ide o text e, ústnej otázky, e, tam sú tie stanoviská kresťanských demokratov už sú k dispozícii. Ak by ešte die, ďalšie politické skupiny chceli zaujať písomné stanovisko, tak by bolo dobré, aby sme ešte priebehu povolenia mohli prezentovať ďalší návrh. Pokiaľ ide o nadpis, ja nechcem sa zabrať nejakými podrobnosťami, ale pokiaľ ide o medzisprávu, e, tam ide o prepracovanie finančného rámcu, e, rámca na základe Lisabonskej e, zmluvy. E, a to vlastne e, e, obsahuje všetko, na čom sa môžeme dohodnúť, teda e, politická dohoda, prispôsobenie a tam, kde je potrebné, samozrejme aj revízie, teda vybudovanie akýsi mostov smerom ku agende 2020 tak ako to je v tom návrhu. Eh, keď citujeme eh, závery eh, rady z roku 2005, tak tam to musíme používať tam ten pojem review. Tak toto bolo v texte Európskej rady. Review. Takže to, čo je v tom druhom, treťom oceku, tak to je ako doplnenie, tam e, nemám s tým problémy. Možno, že to poradie e, by e, sme asi museli zmeniť, pokiaľ ide o jednotlivé politické skupiny. Pokiaľ ide prvý, druhý, tretí a piatý odsek, tak ja si tam myslím, že musíme tam ešte niektoré výrazy prispôsobiť, zmeniť aby e, sme dospeli ku konsenzu. Ja by som teda navrhol, aby celá táto problematika, teda e, článok 312, e, odsek 5, aby sme to nerobili tak intenzívne. Teda to, čo očakávame, je skôr otázka predbežnej správy E, ide vlastne o e, formulovanie očakávaní od komisie, teda čo chce robiť komisia, pokiaľ ide o implementáciu článku 312 bod 5, tam je jasné, že e, zo strany komisie očakávame jasnú reč a tiež aj pokiaľ ide o radu a, a očakávame konkrétne kroky ide tu vlastne o politickú rovnovahu. E, teda my máme vlastne e, spolurozhodovací proces, postup a e, ide o to, ako budeme s týmto postupom nakladať, aj pokiaľ ide o Medzinárodný menový fond. A tieto veci treba e, zjednodušiť a zapojiť e, parlament. Teda ja to do dnešného večera ešte raz prepracujem, tak aby sme zajtra mohli mať e, v rukách definitívny text otázky na ústne zodpovedanie. Teda nejde tu ešte o uznesenie, o návrh uznesenia, ale tam na tom budeme musieť samozrejme ešte pracovať oveľa intenzívnejšie, než ako e, e, pri príprave otázky na ústne zodpovedajte. E, ďakujem, Rajmar. Ja si tiež nemyslím, že to bude nejaké príliš náročné, aby sme sa dohodli na texte. Socialisti už e, predložili niektoré zmeny a keď ešte niektoré ďalšie e, e, skupiny to chcú urobiť, tak nech sa páči, môžu na tom popracovať a predložiť to Rajmarovi, aby mohol povedať na tom pracovať. A tak prejdeme k ďalšiemu bodu programu. To je číslo 8. Tu ide o súčasný stav pokiaľ ide o schváľovanie systémov riadenia a kontroly, ako aj pokiaľ ide o e, realizáciu politiky sú, súdržnosti. E, zvláštny spravodajca je Kotmon e, a táto správa sa potkáva mesačne, takže nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem, pán predseda, e, ja budem veľmi stručný. Tá prvá vec Každý by mal mať v ruke dve tabuľky, ktorá, e, ktoré naznačujú vlastne absorpčné miery e, fundov, teda začíname e, oktobri minulý rok a potom na 1. marec, 1. apríl. Na jednej strane vidíte sociálny fond, na druhej strane vidíte kohezný fond a regionálny fond spolu. Ten dôvod, prečo sú spoločne, je, že tie e, predbežné platby sa použi- e, poskytovali kompletne. Ja nebudem hovoriť podobne o každej krajine, e, ale poviem jednu vec. DG Regio teraz nedávno, 1. apríla, zverejnilo dokument komisie, pokiaľ ide o stratégiu kohézie. To znamená, že tam sa hovorí, ako sa to doteraz plní ja som to prečítal a musím povedať, žiaľ, e, to chápanie je dostatočne kritické. Ale v poriadku, život je život. Jediná vec, ktorú na to môžem povedať, ak sa pozrieme na to veľmi všeobecne, e, neviem prečo každý hovorí o sociálnych dopadoch krízy, ale keď sa pozriete na reálne čísla, tak sociálny fond Eh, to vychádza veľmi zle, oveľa horšie ako regionálny a kohezný fond. Napríklad, keď eh, všeobecne zoberieme EÚ a zoberieme si 1. apríl a 1. január, január, február, marec, 3 mesiace, tak tam vidíme, že nárast je Eh, v platbách pre všetky krajiny 61%. To je obrovské pre regionálne fond a regionálne fond a eh, kohezný fond, ale len 12 pre eh, sociálny fond. A keď sa pozrieme na to, ako získavajú krajiny prostriedky z Fondu sociálneho, žiaľ, po 1. januári, keď krajiny poskytli dokumenty komisie, aby získali prostriedky, tak to sú úplne nehybné vody pre viac ako 12 krajín e, e, neurobili nič. Takže za 3 mesiace nie sú žiadne predbežné platby e, do 12 krajín. A to je dosť, to je dosť z vlastne 27. E, ide presne o sociálny fond. Neviem prečo, ale takáto je realita. Tá problematika e, v tom, že niektoré krajiny práve začali teraz získavať peniaze a tam ide o špecifický prípad komisie, ktorá začala pracovať, pracovať s jednou krajinou, ktorá dostala vlastne po dlhej dobe prvú platbu. Viete si predstaviť, a, o aké meškanie tam ide? Musím teda povedať, že keď sa pozriete na pozitívne stránky, tak regionálny a kohezný fond, teda tam sa prebudili aj veľké krajiny a tie e, z, dostali, teda zlepšili absorpciu o 7,5 krát e, e, v apríli. Teda ide vlastne o 400 až 700 Teda štyri krajiny, veľké krajiny, ktoré majú dostatok prostriedkov a tam potom sú ďalšie, ktoré chcú spolupracovať a môžu spolupracovať s tými veľkými krajinami. Tie začali získavať e, prostriedky. A na záver musím povedať, že žiaľ nemáme k dispozícii analýzu, presnú analýzáciu, analýzu, pokiaľ ide o dopady mimoriadných opatrení, ktoré prijala komisia tým, že e, zvýšili zálohové platby. Tam bolo 11 miliard dodatočných e, prostriedkov ako zálohových platieb, ale nie je tam analýza, aký to má dopad na E, tieto fondy. Stále, sa, stále ešte dúfame, že e, dostaneme správu e, z DJ Rigi, že tam bude zvýšenie o 0,7 miliard. Ale treba zrýchliť ten proces a dávať zálové platby do krajiny, ale nevieme, aké budú skutočné výsledky. Teda, ak sa situácia nezlepší, tak komisia sa musí zamyslieť nad inými opatreniami, ako zlepšiť zlú situáciu. A žiaľ, um, obávam sa, že nemajú uh, dostatočne silné nástroje v rukách. Takže to je všetko. Pokiaľ ide regionálny fond, tam nie je veľa krajín, ktoré e, prestali. Získal, ja som vypočítal vlastne, že dve krajiny. E, Takže na konci e, roka, keď skončí rozpočtový rok, tak e, bombardovali komisiu e, s dokladmi a tam potom na konci tohto roka tiež tam môže dôjsť zvýšeniu platieb, ale to nie je dobrá prax, pretože tam je potom veľký tlak na komisiu, nemajú dostatočný čas na to, aby to analyzovali ale nebol by som až tak optimistický ako pán Han, eh, ktorý bol eh, v našom výbore. Eh, on hovorí, že sa to začína hýbať. Áno, ale žiaľ, v sociálnom fonde sú tam problémy. A tomu nerozumiem. Keď každý hovorí o sociálnom dopade krízy, prečo sociálny fond nie je využívaný, prečo je tam taký kľud. Ďakujem. Merci, euh, monsieur le, le rapporteur. Euh, alors... Ďakujem, pán spravodajca. z generálneho rejčestva Regio je tu niekto prítomný, chcete reagovať? Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem, pán predseda dovolte, aby e, som mohla sa vyjadriť k niektorým tým témam, ktoré e, spomenul spravodajca. Áno, naozaj, pokiaľ ide o regionálny a kohezný fond, tam zaznamenávame e, lepšiu mieru absorpcie. Pokiaľ ide o programovacie obdobie 2011-2013, máme tam asi 16 v tomto roku a to, čo povedal spravodajca, naozaj vidíme istý progres. A povedzte, aby som niečo povedala niečo o tom, ako spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme zvyšili e, implementáciu fondov. A pokiaľ ide o posúdenie e, súladu. E, v apríli sme mali ešte 21 programov na schválenie a intenzívne s týmito krajinami spolupracujeme a s ich orgánmi aby sme to urychlili. Takže máme nádej, že v najbližších mesiacoch e, schválime všetky posúdenia zhody, e, pretože e, to niekedy vedie k meškaniam. Pokiaľ ide o výber projektov, ako viete, komisia 31. marca predstavila správu o výbere projektov to bolo poprvýkrát, to je nová požiadavka pre nové programovacie obdobie. A tam e, vidíme tiež niekoľko pozitívnych náznakov. 28% v priemere e, sa, sa splnilo, pokiaľ ide o výber projektov, hoci sú tam isté nezhody, nesúlady, nerovnováha medzi jednotlivými krajinami. A to je dobrý e, indikátor toho, že projekty sa rozbiehajú a e, tiež nasledujú aj platby. Ďakujem. Ďakujem. A pán Fogler žiadal slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som si preštudoval tie tabulky so záujmom a tiež pokiaľ ide o počty čísla za Spojené kráľovstvo, ďakujem spravodajcovi, že pripravil tie tabulky Vidím, že Spojené kráľovstvo je nad priemerom, e, pokiaľ ide o tie počty. A samozrejme, my chceme byť lepší, ale rozumiem, že Spojené kráľovstvo má veľké rozdiely, pokiaľ ide regióny e, e, v absorpcii tých fondov a tiež pokiaľ ide o zdroje, ktoré boli priznané a ktoré boli naozaj vyplatené. E, takže e, tam e, tie platby, ktoré skutočne prídu, sú oveľa nižšie. Takže bolo by dobré, aby tu vznikla analýza, aby sme videli, ako sa tie priznané prostriedky naozaj potom vyplácajú, aké sú tam prekážky, či sú to prekážky na úrovne regionov alebo na úrovne, na úrovni členských štátov, alebo to môžu byť aj prekážky na úrovni EÚ. EU Takže bolo by dobre, keby sa tam urobila ďalšia analýza, aby e, sa skutočne všetky priznané prostriedky, pridelené prostriedky e, premenili aj na platby. E, ďakujem. Salvador, máte slovo. po tom, čo som si preštudoval tieto tabulky, chcem povedať, že E, je trošku zvláštne vidieť, že dochádza k úplnému zastaveniu pri platbách. Je tu 9 členských štátov, e, ktoré sú tým zasiahnuté. E, vy ste to ako sa kontrolovali? Máte predstavu o tom, ako je to možné, že od januára do apríla sa nič neudialo? To je ozaj čudné, že v takom komplikovanom roku členské štáty, ktoré potrebujú európske prostriedky na projekty, že tam nedošlo ku žiadnym e, zálohovým platbám. Teda je dôležité, aby sme mali analýzu platieb a treba ale aj vedieť, prečo vlastne k takému stavu došlo. Bolo by teda dobre pre rozpočtový výbor a tiež pre poslancov, aby sme mali tlenie na to, prečo nedošlo k týmto predbežným platbám. Ďakujem. Pán uh, Gottman uh, to uh, už uh, spomenul. Uh, áno, je to uh, zvláštny systém. Uh, je tu hospodárska kríza a preto chceme urychliť programy a platby My sme tieto prostriedky e, získali, aby sme e, financovali európsky podiel na e, týchto programoch, teda 2 miliardy eur a urobili sme tiež dva opravné rozpočty a rada žiadala, aby sa e, prebytky vrátili, teda to bolo 5 miliard, 3 miliardy už sa vyplatili a e, ešte dve čakajú na vyplatenie. A to je veľmi rozporúplné, teda to je veľmi zložitý postup, teda ak chceme niečo urýchliť alebo zmeniť vlastne štruktúry týchto prostriedkov, tak e, sa ja, ukazuje, že to je naozaj náročné. Pán Godmanis, chcete reagovať na tie otázky? Áno, máte pravdu. A je mi ľúto, že áno, ja naozaj pracujem s číslami. Áno, nemáme tu rozdiel, pokiaľ ide o porovnanie s e, číslami z komisie. Ale sú tu dve veci. Keď sa pozriete na prvý stĺpec, teda to, čo je rozhodnuté EC e tento stĺpec znamená, že tu je malý rozdiel medzi tou obálkou, ktorá e, bola e, schválená politicky v Lisabone v roku 2005, ale tam je veľmi malý rozdiel. Prvý, si, teda prvý sme používali iný stĺpec, ale ten rozdiel bol veľmi malý, ale žiaľ, áno, mali ste pravdu. Ja si myslím, že v tejto tabulke mám dve chyby. Žiaľ, prosím, ospravedlňte ma. Tá prvá chyba, keď sa pozriete na ERDF, ECF, tak nie je možné, že Írsko má 53% a potom 29%. Ja to opravím a e, poskytne vám správne čísla. Eh, neviem prečo k tej chybe došlo, teda, teda Írsko v marci, to je nesprávne, Luxemburg a Holandsko, tých 40% to je nesprávne, teda nie je možné, že v marci máte 40 a v apríli 12. Ale posledná vec, ktorú chcem povedať, tá je vážna. Ja chcem pochopiť, ako je možné, že prebehli 3 mesiace a neboli poskytnuté žiadne predbežné platby a to je správne, pán Le Mans. E, všetci dostávame tieto tabulky a vidíte, že tie čísla sa nemenia. Január takisto ako 1. apríla. Ako je, prečo je to tak? Ja si myslím, ak dovolíte, ja položím tieto otázky DG Regi, lebo oni sú za to zodpovední. A, a nie DG Budget. Ak mi dajú písomnú odpoveď, tak potom písomne budem informovať členov výboru. Teda, prečo zo začiatku roku nie sú žiadne aktivity? Lebo tie prostriedky sú potrebné vopred. Zdá sa, že v tomto mechanizme čosi nefunguje. E, teda, eh, celý rok prebehne a potom ku koncu roku je tu veľký tlak. Takže ja sa pokúsim získať odpovede a potom vám písomne tieto odpovede eh, poskytnem a potom eh, vám eh, dám tiež tú opravnú verziu. Ďakujem pekne spravodajcovi. Áno, naozaj je prekvapivé, že je tu istá sezónnosť rozpočtová prítomná, ako je prítomná istá sezónnosť aj v polnospodárských aktivitách je čas e, vžať, alebo ale niekedy je čas na lásku, čas potom míňať peniaze. Každé aktivity majú svoju sezónu. Takýto sezónny rytmus. Zdá sa, že sa nedá tomu vyhnúť. Také rozhodnutie. Dobre, prejdeme k poslednému bodu, e, ktorý máme dnes na programe. E, pán Silvestre odišiel. Dobre. Ak odišiel pán Silvestres, mohol by niekto za neho vystúpiť? Toto je v princípe vyhlásenie, ktoré sa týka práci medziinstitucionálnej skupiny pre informácie na politiku informovania. Neviem, e, kto by nahradil pána Silvestresa. Ak nemáme teraz nikoho, tak navrhujem, aby sme prerušili naše rokovanie. E, pochopil som to tak, že pokiaľ ide o to načasovanie a organizačné záležitosti, tak toto zasadnutie nášho výboru je pomerne vynimočné aj z dôvodu prezentácie e, rozpočtu 2011 zo strany komisára. Dnes po obede nemáme naplánovanú schôdzu. E, budeme pracovať na tej otázke na ústne zodpovedanie a tu si ponechám ešte koordinátorov. A aj tlmočníci sú ešte k dispozícii 15 minút. Im ďakujem. Prosím, zoberte si so sebou dokumenty na zajtra ráno, pretože ak ich tu necháte, tak zmiznú. Zajtra sa tu nestretneme, budeme v budove Jozef Antal na štvrtom poschodí Q1. Štvrté poschodie Q1. Vezmite si teda za sebou dokumenty, ktorú prerušujem, ukončím zastnutie a poprosím koordinátorov a predsedníctvo. Ďakujem.